veľkou netrpezlivosťou čakať, či ho príjme aj Európska rada a tým potvrdí e, kvalitu našej práce. Dobre, ďakujem pekne, pán spravodajca. E, týmto sme ukončili rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o otázku na ústne zodpovedanie komisie e, o k dohovoru o občianských e, aspektoch medzinárodných e, únosov detí z roku 1980. Dovolte, aby som dal e, slovo pani Evelyn Regnerovej. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, budem hovoriť mene právneho výbora aj pána Stojanova. Hakský dohovor o e, občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. oktobra 1980 sa vyznačuje e, predovšetkým e, tým, že deti, ktoré boli protiprávne unesené, sa musia vrátiť na miesto, odkiaľ boli unesené. Maroko, Rusko, Andora, Seychely, Albánsko, Gabun, Singapur a Arménsko e, spadajú pod exkluzívnu kompetenciu Európskej únie. Záležitosti, ktoré spadajú e, jednoznačne pod e, pôsobnosť Európskej únie, E, naznačujú, že tu máme dočinenia s e, dohovorom, s nariadením e, Brusel 1, predovšetkým pokiaľ ide o rodičovskú zodpovednosť. Preto v záležitostiach medzinárodných únosov detí spadá táto záležitosť pod pôsobnosť Európskej únie, predovšetkým radu. Rada musí e, odstrániť e, blokádu v tejto záležitosti a musí konzultovať Európsky parlament. My ako e, poslanci, ktorí boli zvolení občan, občanmi Európskej únie, sa zasadzujeme za to, aby tieto krajiny mali možnosť E, prístupu k tomuto e, dohovoru. Akákoľvek národná ješitnosť je v tejto otázke neprípustná. Preto kladiem otázku komisii, e, prečo rada blokuje takéto dôležité rozhodnutie. Prístup týchto spomínaných 8 krajín je veľmi dôležitý. Ukazujú to mnohé tragické prípady, ktoré sú známe. Okrem iného aj prípad únosu detí z krajiny ktorú veľmi dobre poznám a síce z mojej krajiny, z Rakúska. Ukazuje, eh, aké rodinné tragédie sa môžu uskutočniť. Oliver eh, žije eh, u svojho otca v Dánsku, ale nemôže sa vrátiť do Rakúska, pokiaľ ide o odlišný e, postoj e, súdov v prípade e, medzinárodného únosu detí, pretože jedna krajina nepovažuje tento únos dieťaťa za protiprávny na rozdiel od druhej krajiny. Rusko a Maroko tiež spadá e, pod e, požiadavku tohoto dohovoru. Príklad malého Olivera ukazuje, že prístup spomínaných osmých e, krajín k tomuto dohovoru je veľmi dôležitý pre blaho detí. Ďakujem za toto stanovisko a prosím teraz, aby sa slova ujala pani komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne výboru za to, že sa zaoberal touto otázkou, pretože všetci vieme, že únos detí je tragédia, ktorá má často veľmi závažné dlhotrvajúce dôsledky pre vývoj dieťaťa. No a preto by riešenie tejto otázky malo byť centrálnou časťou európskej politike. V medzinárodných prípadoch multilaterálne a pravidlá mali byť kľúčom k zaisteniu bezpečnosti dieťaťa. dieťaťa. Európska únia je plnoprávnym členom a signatárom Hagského dohovoru a preto podporujeme dohovor z roku 1980, Hagský dohovor z roku 1980 a vyzývame tretie štáty a podporujeme tretie štáty, aby ho tiež podpísali. V súčasnosti Hagský dohovor podpísal 87 eh, štátov, vrátane všetkých eh, členských štátov EÚ. Dohovor vytvára systém spolupráce eh, medzi jednotlivými zmluvnými stranami, aby sa obnovilo status quo nezákonne unesených detí. Ale aby tento systém mohol fungovať, je potrebná explicitná, explicitne vyjadrenie prijatia. No a preto komisia minulý, týž, minulý rok e, prijala návrhy na to, aby Európska únia podporila, e, podporila členstvo 8 štajín, e, krajín, vrátanie krajín ako sú Rusko a Maroko. Prijatie týchto návrhov zaistí, že všetky členské štáty budú mať možnosť využívať hákský systém, hákské mechanizmy so všetkými signatármi dohovoru a vo veľmi konkrétnych prípadoch únosov detí. A to v najlepšom záujme všetkých detí a rovnako to bude dodržiavať princíp jednoty a zahraničného zastúpenia EÚ. Ja ľutujem, že tento balíček je na rade zablokovaný už takmer rok. V praxi to znamená, že e, podpis Singapúru akceptovalo 10 členských krajín, Maroko 14, Seychely 18 členských štátov. A rovnako to znamená, že po podpore, dlhoročnej podpore vstupu Ruska a potom, čo sme presvedčili Rusko, aby podpísal dohovor, tak Európska únia ako celok momentálne nedokáže tento prístup akceptovať. No a ruské orgány na pravidelných e, schôdzkach na najvyššej úrovni, nám to e, naznačujú. Ja ľutujem, že aj napriek e, prejavenému záujmu členské štáty ako celok zatiaľ nedokázali preukázať dostatočnú citlivosť a politickú vôľu pre túto otázku, ktorá je potrebná na to, aby sa odstránila fragmentovaná situácia v oblasti medzinárodných únosov detí. No a mám obavy, že budeme musieť požiadať o súdny dvor, aby sa vyjadril k tejto inštitucionálnemu sporu kompetencií, ktorý má veľmi zlé dôsledky a následky. Rovnako by som chcela poďakovať a spravodajkyni pani Lichtenberger za podporu návrhov komisie a rovnako chcem poďakovať celému výboru pre právne veci za to, že na tomto intenzívne pracujú my cítime tiež veľkú potrebu ochraňovať deti, zabraniť únosom detí a rovnako znižiť utrpenie rodín, ktoré trpia kvôli právnej neistote a roztrieštenosti Európskej únie. No a je mi skutočne ľúto, že sa hádame o postupoch namiesto toho, aby sme bojovali za blaho detí. Ďakujem. Ďakujem za tieto jasné slova a dávam slovo pani Angeli. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala spravodajkyni a podpredsedničke pani Redingovej. Vychádzam z faktu, že za posledné roky do, došlo k pozitívnemu nárastu pohybu osôb, ale to samozrejme sa zvyšuje aj počet manželstiev, a spojení, ale aj zvyšuje sa počet e, rozvodov e, rodičov, ktorí sú viacerých e, alebo rôznych národností. Niekoľko tisíc takýchto miešaných manželstiev máme v Európe a polovica manželstiev sa ale rozvedia alebo sa rozídu a tento, eh, ak táto, eh, tento rozvod, rozvod je kontroverzný alebo dramatický, tak sú to predovšetkým deti, ktoré trpia dôsledkami, pretože sú medzi eh, dvomi rodičmi, ale aj medzi dvomi rôznymi štátmi a dvomi rôznymi právnymi systémami. A preto je dôležité, okrem iného, mať okrem dohovor z Hagu, ktorý podpísalo 87 krajín a všetky členské štáty EÚ je to jeden z najdôležitejších multilaterálnych dohovorov na ochranu maloletých. Stanovuje základné pravidlá a kritériá, hlavne keď maloletý eh, je nútený eh, sa presunúť do inej eh, krajiny, než jeho krajina bydliska. Ide o pravidlá, ktoré ochraňujú maloletých a keď sa tieto deti môžu stať skutočnou obeťou takéhoto rozvodu, čo je veľmi vážne v tomto postupe a to, že 8 krajín pristúpilo k Hákskému dohovoru, ale že toto je v rade zablokované. Za posledné týždne len ako príklad, došlo k novým prípadom medzinárodných únosov maloletých a je v nich aj Rusko a pritom Rusko vyhlásilo prijatie e, tohto dohovoru. Očakáva sa od Ruska a členské štáty aj EU čakávajú zmenu ich postupu. Nezabúdajme, že pre nás rodina je kľúčovou hodnotou a musíme jej pomáhať a obhajovať ich aj v európskych inštitúciách, hlavne v takýchto momentoch, ako je hospodárska kríza mala by byť najvyšším záujmom rodina a ochrana maloletého. A mali by sme dosiahnuť rýchly postup, aby sme pomohli dobrému fungovaniu únie, ale predovšetkým musíme dávať pozor, aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu alebo tutelu toho maloletého a preto ja ako mm, spravodajkyňa EÚ pre medzinárodné únosy detí musím skonštatovať, že veľa situácií alebo dochádza k tomu, že nie je jasné, že e, v ktorom spore je ktorý súd príslušný a nie je tam dostatočná e, znalosť práva povinnosti. Po tom, čo z mne neznámych e, dôvodov zástupkynia z liberálnej frakcie nie je prístupná, e, prítomná. Prosím pani Lichtenbergerovú, aby sa ujala slova. K tejto téme je táto politika zdržovania, ktorú zastupuje rada, e, nepriateľná. E, únosy detí sú traumatické zážitky už pre deti samostatné, ale samozrejme aj pre e, rodičov, rovnako teda pre e, jedného z rodičov, ktorého sa to týka. Preto je potrebné, aby sa e, právne možnosti zlepšili, aby takéto dieťa sa čo možno najrychlejšie opäť dostalo do prostredia, kde sa vyzná, kde má bežne bydlisko. Hakský dohovor je takýto mechanizmus, ktorý chráni práv, práva dieťaťa. Tento mechanizmus takisto poskytuje pomoc e, v bilaterálnych prípadoch únosov detí. Máme však dvoch partnerov, Rusko a Maroko, kde dochádza skutočne k dramatickým prípadom, e, k veľkým problémom pri dosiahnutí e, tejto e, dohody. Tento problém by bolo možné odstrániť a vyriešiť, pokiaľ by rada postupovala ináč a nehrala túto e, hru. Rada e, nechce totiž to, aby Európsky parlament e, sa spolu podielal a spolu rozhodoval v tejto záležitosti. Dlhé vyjednávania práve s Ruskou zostávajú neúspešné a preto nemôžeme poskytnúť tú pomoc, ktorú by sme poskytnúť chceli, pokiaľ e, by bolo možné použiť Hakský dohovor. Bolo by zaujímavé vedieť alebo zistiť, koľko detí a koľko zúčastnených rodičovských partnerov bolo poškodených práve týmto prístupom rady. Preto apelujem na radu, aby e, si našla iný e, príklad, iný prípad na blokovanie. Tu ide o osudy detí. Prosím vás, e, urobte všetko preto, aby sa na tomto procese rozhodovania mohol plne spolu podielať Európsky parlament. Ďakujem a prosím pani Martinu Andersen. Ďakujem veľmi pekne. Hrozné obrazy v Gaze ukazujú, že deti sú tí najzraniteľnejší, keď nie sú v centre pozornosti práv. Deti si zaslúžia e, našu pozornosť na všetkých úrovniach. E, štátne orgány si však nevšímajú a nepočujú ich hlasy. Ekonomická politika, hospodárska politika, ktorú sledujú krajiny a ktorú podporuje tiež Európska únia, je dôvodom bezpočetných príkladov, prípadov zanedbávané dieťaťa, čo sa preukázalo na konferencii v Belfaste o chudobe detí minulý piatok. 10. novembra chceli zmeniť eh, ústavu na lepšiu ochranu práv, tak vláda v Dubline eh, potrebuje zlepšiť financovanie pre infraštruktúru pre deti. Avšak eh, ľahkosť E, medzinárodného cestovania a lepšie medzinárodných vzťahov e, vedie e, k rapidnému zvýšeniu počtu prípadov únosov detí a preto Hákský dohovor o medzinárodných únosov detí je dôležitou súčasťou medzinárodnej architektúry na ochranu detí, pretože zaisťuje rýchly návrat unesených detí do krajných pôvodu avšak sú obavy z rýchlosti uznesení e, trvá riešenie. Niekedy to trvá rok, niekedy to, roky, niekedy to nevy, rieši sa nikdy. Rada blokuje, blokuje prístup 8 krajín a toto je škandálom. Oni úplne zbytočne vystavujú deti e, s veľkým rizikám a nebránia u nás sú deti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz kolega Zvievka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia, ktorej momentálne čelíme, je skutočne veľmi zvláštna. Hovoríme o veľmi dôležitej otázke a je veľmi pozitívna. A chceme prijať veľmi pozitívnu vec a medziinštitucionálne spory nám v tom bránia. A myslím, že toto je skutočný škandál. Diskusia, ktorú dnes vedieme, v skutku je žiadosť, aby sa tomu Európska rada začala, Rada Európskej únie začala venovať a vážne a aby riešila náročnú situáciu mnohých detí a rodičov. Ak by som ja bol, aby, aby som bol nejakým podporovateľom konšpiračných teórií, a tak by som povedal, že rada podporuje hádku s Európskym parlamentom a blokuje záverečné riešenie týchto otázok. Ale právne služby Európskeho parlamentu sa veľmi jasne vyjadrili k tejto otázke. Oni povedali, že Európska únia má výhradné právo a kompetencie v otázkach únosov detí a preto rada spolu s Európskym parlamentom príjmajú rozhodnutia. No a my veľmi dobre vieme, aké je náročné presvedčiť ostatné krajiny a tretie, tretie strany, aby podpísali tento dohovor, pretože nie je to jednoduché. Nie je to rýchly proces, ale tieto veci sú všetky veľmi dôležité. A takže preto vyzývam všetkých, ktorí tu majú istý vplyv. Neblokujme prijatie takéhoto dôležitého riešenia. Dohodnime sa, že strany štáty, ktoré chcú byť signatármi takýchto dôležitých medzinárodných dohovorov, musíme im to umožniť, pretože to vnesie do tejto komplexnej otázky medzinárodných únosov detí a viac jasnosti a istoty. Ja som presvedčený o tom, že sa nám čoskoro podarí prijať rozhodnutie, pretože inak sa zosmiežníme a to predsa nechceme. No a preto Európsky parlament vyzýva radu, aby začala pracovať na pozitívnom riešení tejto otázky. Ďakujem pekne, kolega. Teraz Ďakujem, dostávame sa teraz ku aj. Mám dve prihlášky e, do diskusie. Pani Bazesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Bohužiaľ, nelegálne zadržiavanie alebo presun detí, e, nedochádza k ním zriedkavo, práve naopak veľmi často, keď dochádza k rozvodom, tak sú rozdiely v názoroch v tom, e, kto sa má starať o dieťa a veľmi často sa rodičia rozhodnú odcestovať s dieťaťom bez e, povolenia druhého rodiča. A to sa deje na celom svete. Pred prijatím dohovoru veľmi často sa deti museli vrátiť kvále, práve kvôli týmto súdnym sporom v štátoch a, a sú nútené žiť v zahraničí a veľmi často e, deti potom môžu mať veľmi vážne e, dlhodobé problémy zdravotné, sociálne, jazykové alebo iné. Požiadala by som preto pani komisárku, či by e, vedela povedať, koľko prípadov e, je ohrozených práve týmito dlhými dobami a prečo to vlastne takto funguje. Ďakujem za pozornosť. Äh, Prepačte, že som prišla tak e, neskoro a pripojila sa k tejto diskusii. Pani Redingová, v jednom prípade sme vo veľmi dobrom kontakte. Ide o Olivera Bajlhata, rakúske dieťa, ktoré bolo unesené do Dánska únosy detí bez ohľadu na to, či sa e, uskutočnili v rámci EÚ alebo mimo EÚ, predstavujú tie najhoršie zločiny. Pokiaľ sa budeme len e, prizerať a budeme nečinní a budeme blokovať, e, tak e, to e, znamená, že skutočne nie sme e, pomocou pre tieto deti. Ako to má fungovať v medzinárodnom e, meritku, pokiaľ nie sme schopní to vyriešiť na európskej úrovni. Ďakujem. Nemám žiadne e, ďalšie prihlášky do diskusie v rámci Každý e, aj prosím teda pani Redingovú, aby sa ujala slova. Vážený pán predseda, ja som od parlamentu nečakala nič menej ako to, čo parlament tak jasne vyjadril. No a musím povedať, že som skutočne zhrozená. Dá sa vybrať akýkoľvek prí, príklad pre eh, medziinstitucionálny boj a spor, ale nie deti. A aj keď len jedno dieťa bude ohrozené kvôli medziinštitucionálnym dohodám, tak eh, to už je príliš. Ja myslím, že ide tu o detské životy a preto a treba konečne prestať hrať nejaké hry. A to je moje stanovisko pre členské štáty. Ja dúfam, že jasne si vypočuli aj hlas Európskeho parlamentu. A ďakujem vám za pomoc v tomto boji. Ďakujem. Rozprava je k tejto téme ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. hodine. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu a to